Vítajte kolegovia, stretnutie o roamingu v EÚ, musím hovoriť po anglicky, za čo sa e, ospravedlňujem. Tak boli napísané podklady pre predsedu. Ak hovoríte nemecky, tak aj v Nemčine vás srdečne vítam. Viete, že tu máme plnohodnotné tlmočenie, video, streaming, hostia sa budú môcť pripojiť aj e, cez video streaming. Budeme hovoriť o niektorých e, oblastiach, kde táto oblasť je e, dlho trvajúcim problémom. Prvé sťažnosti sú už z roku 2006 počas rakúskeho predsedníctva Prvá smernica bola z roku 2007. Ja som bol spravodajcom pre Európsky parlament a som hrdý, že dnes vediem toto zasadnutie. Pravda je taká, že e, jednotný digitálny trh ešte úplne nefunguje. Sme tu v období rok po e, akcii Rome Rome Like It Home – roaming teda ako doma. Všetky členské krajiny môžu e, týmto smerom napredovať. Komisárka Gabriel nám slúbila aj ďalšie kroky. Je to taký uh, maratón. Vieme však, aké sú naše ciele. Všetko je veľmi dôležité a dopad na spotrebiteľov a poskytovateľov bol veľký a teda ďalšie kroky stimulovanie jednotného telekomunikačného trhu. My sme pri všetkých roamingových stanoveniach boli vlastne gestorským výborom, teraz tu máme už až roaming 5, potom bude nasledovať roaming 6, čiže 5 a 6. Tá, eh, ten nástroj eh, roaming, ako by ste boli doma, minimálne e, sme, si uvedomujeme, že je potrebná globálna mobilita. Takisto si uvedomujeme, že treba riešiť otázku e, globálneho roamingu. Priemer v Európe je teraz 2,50 e, eur za gigabajt, ale hneď ako ste mimo EÚ, nedávno som bol v Číne, sme teda za 1 GB 250 a 19 500 vo zvyšku sveta. Chcem poďakovať eh, členom ITRE za prácu na tomto materiáli Pilar, Petra, Angelika, eh, tiež kolega Valean. Na toto stretnutie máme 2,5 hodiny. Uvidíme, či budeme mať potrebovať celý tento čas. Odborníci budú mať každý 15 e, minút. Uvidíme, ako sa to zmestí do času. Po úvodnom e, e, prejave za komisiu prebehne interakcia, ktorú budem limitovať časti 1, kde ide o všeobecný dopad smernice Roam Like It Home. Tu máme troch rečníkov. Najprv poprosím Jeremy Godfreya, budovného, budúceho predsedu Bereku, aby nám povedal teda, ako vyzerá perspektíva regulačného orgánu v súvislosti s Berekom asi 20 minút maximálne. Vieme, že výbor ITRE veľmi odporuje Berek. Minimálne e, je tu harmonizácia na jednej strane a vzájomné uznávenie na druhej strane bude vo vašich rukách. My vám teda dôverujeme, že sa budeme snažiť dosiahnuť cieľ aby sme mali spoločný digitálny trh. Nech sa páči, mať slovo. Ďakujem pekne. Chcem vám poďakovať ako výboru za podporu, ktorú e, poskytujete Bereku. Snažíme sa harmonizovať implementáciu a preto potrebujeme spoluprácu národných regulačných orgánov. A tá reakcia bola veľmi pozitívna Pohovoril by som o troch veciach. Najprv úloha Bereku pri harmonizovanej implementácii nariadení o roamingu, potom pohovorím o nejakých službách a potom o budúcnosti. Nož, naša práca, máme dve, dva bloky e, usmernení, drobný predaj a veľkoobchod, obchod, nástroje pre operátorov na tej maloobchodnej strane e, rôzne e, tabulky na e, kalkulovanie politík, stabilné prepojenie s domácou krajinou. Takisto poradu pripravujeme benchmarkové správy dvakrát ročne. Veľmi komplexná správa o tom, čo sa deje pri implementácii roamingu v EÚ a tiež výročná správa o transparentnosti. Z tých správ sa potom vydajú ďalšie správy. Tiež poskytujeme vklady pre komisiu k implementačným aktom, k tarifám, e, maximálne príplatky napríklad a tak ďalej. Pokiaľ ide e, dopady smernice Roam Like at Home, nie je pochyb o tom, že e, je to veľký úspech pre konečných spotrebiteľov. Potom poviem k tomu aj príslušné údaje. Asi každý spotrebiteľ v európskom hospodárskom priestore má povolené tieto služby a väčšinou ide o tarify. 90% tarif podlieha smernici e, RLAH Máme štandardy k eh, objemom hlasových služieb aj dátových služieb. Pokiaľ ide o dopad na operátorov, ťažko to ešte charakterizovať po prvom roku. Určite eh, poskytovateľia služieb eh, poskytujú sadzby, sadzbové systémy, kde je roaming a niektorí ich zase odstránili zo svojich ponúkaných produktov niektorí požiadali o odklady, to bola menšina, a, tak sa zni, a takisto sa znížili veľkoobchodné e, sadzby pre veľk, e, veľkých poskytovateľov, pre veľkých klientov. Pokiaľ ide o politiku e, spravodlivého využívania, asi tri štvrtiny všetkých operátorov e, Európe sú v zmysle tejto spravodlivej politike u časti alebo väčšiny svojich e, e, programov. A tiež používajú niektoré z ďalších predpisov tejto smerni, tohto nariadenia, pokiaľ ide o tie politiky, kde je dôležité mať pevné naspojenie s domovskou krajinou a tak ďalej. Nemáme tu presné údaje o všetkých o všetkých konečných užívateľov týchto aplikácií. Pokiaľ ide o spotrebu dát, v rámci celého hospodárskeho priestoru bol 5-násobný nárast vo využití dát. Otázka, ktorá vyvstáva, je tá, že či je to kvôli e, nariadeniu Roam Like It Home, alebo sa všeobecne aj tak zvýšilo používanie dát. Tak sme sa pozreli na spotrebu dát e, na jedného spotrebiteľa na mesiac a porovnali sme to e, spotrebu roamingu v porovnaní s domácim využitím dát. Takže za ten rok domáce využívanie rastlo o 20%, ale využitie roamingu štvornásobným faktorom, tak je celkom jasné, že práve Rome Like the Home bol najväčším prispievateľom k tým objemom, k rastu tých objemov. A prirodzené využitie, použitia dát malo e, oveľa menší efekt zvyšovania tohoto využívania. A to je najsilnejšia argumentácia v prospech toho, aký to bol veľký prínos pre spotrebiteľov. Takže tá hodnota je niečo, čo sa nepodarilo pred týmto nariadením. Zaujímavé je aj to, že sú tu výkyvy v používaní roamingu medzi krajinami. To odzrkadluje možno eh, tendenciu používať dáta, ale používanie z rôznych členských krajín u e, abonentov. Ak sa pozrieme e, mimo data, teda dát na e, minuty z hlasových služieb a SMS-iek, vidíme, že počet SMS-iek sa takmer zdvojnásobil, aj príjmané hovory, ale odchádzajúce hovory sa e, zvýšili 2,5 násobne. E, nebol to taký rast e, ako udát. Zase možno u, u, u, treba vychádzať z toho, že práve Roam Like It Home bol stimul nielen bežný nárast. Už na úvod ste hovorili, pán predseda, že táto, toto nariadenie v Európe bolo veľkým ús, úspechom. E, mimo EÚ zostávajú sadzby naozaj tvrdohlavo vysoké, e, viac násobky tých sadzieb v domácom roamingu. Príplatky mimo to, napríklad keď prekročíte svoj e, dátový balíček, sú tu naozaj e, dôkazy o tom, že je tu že by bolo pridanou hodnotou pre spotrebiteľov, keby sa tieto vysoké náklady odstránili. Tu treba diskutovať samozrejme e, v, pri rokovaniach, kde ide o obchodné otázky, ale bolo by to naozaj veľmi hodnotné, keby sa riešil roaming globálne. Keď sa pozrieme na e, veľkoobchodné sadzby, Naľavo e, vidíte hlasové, v strede SMS-kové a na, pravo dátové služby a tie červené línie sú e, horné hranice, ktoré predpisuje nariadenie. Tmavomodrý stĺpec sú najnižšie veľkoobchodné sadzby pri, z tých údajov, ktoré máme od e, prevádzkovateľov. Svetlomodrý stĺpec je priemer, priemerná sadzba fialový stĺpec. To sú odhady, e, ktoré vypracovala TERA pre komisiu, to pôvodné odhady. Vychádzalo sa z veľmi nedostatočných e, zdrojov, takže sa pripravujú teraz nové e, nákladové odhady pre komisiu. Z tohoto vidíme to, že sadzby sú pod tými hraničnými hodnotami, tak ako si to želalo nariadenie ale sú výrazne pod týmito hodnotami. Dôvod je ten, že sadzby sa individuálne vyjednávajú medzi veľkoobchodnými poskytovateľmi a e, operátormi, kde sú veľkí e, operátori si vedia e, dobre vyjednať nízke sadzby, čo však vidíme tiež, povieme si to neskôr, je dopad na MVNO, takže určití prevádzkovateľia platia presne tú hranicu, iní menej. Pokiaľ ide o obchodný prístup. Tu vidíme e, priemerné veľkoobchodné ceny dát na megabajt v členských krajinách. Je tu maličká chyba. Nie je to, e, e nemal tam byť štvrtý kvartál 2017, ale štvrtý kvartál 2018 v, tej, v tom treťom riadku. Všetky tieto sodzby v každom prípade sú pod tými hraničnými hodnotami predpisovanými nariadením. Zopár od, o informácií o, o, e, o výnimkách. Asi polovica nechcela žiadne výnimky. V ďalších krajinách či je určitý počet žiadostí. Asi je rovnomerne e, sa to rozdelilo e, medzi Eh, operátormi eh, telefónnych sietí a ďalšími eh, predajcami. Tie MVNO a ďalší predajcovia použili samozrejme najviac tých odchýlok, výnimok. Samozrejme, oni majú menšie kapacity vyrokovať, lepšie veľkoobchodné sadzby, tiež nemajú príjmy z poskytovania veľkoobchodného prístupu tieto výnimky e, sa, tiež treba k ním povedať, že hoc aj sa nájdu MVNO, ktorí by si želali žiadať derogácie, keďže súťažia s ďalšími operátormi, nemôžu tak učiniť. Tak sú to vlastne dôvody hospodárskej súťaže. Hoc aj sú to operátori, ktorí by mali kvalifikáciu na to, e, spadali by do E, oprávnených príjemcov e, nežiadajú o to. A posledná poznámka k MNO a MVNO. E, v rozdieli v ARPU MNO majú nižšie príjmy na užívateľa, aj užívanie domáce i v roamingu. Zbierame údaje o MVNO, oddelenie od MNO Takže tí, ktorí e, rozhodujú o politike, i poslanci majú príslušné informácie o dopade na MVNO. Sáverom, čo budeme ako Barek, Berek robiť ďalej, budeme robiť e, monitorovanie a budeme analyzovať MNO a MNO a ich údaje oddelenie Spolupracujeme s Európskou komisiou na revidovanom nákladovom modele. To použijeme ako vklad pri posudzovaní dopadu nariadenia a budeme poskutovať e, e, Európskej komisii podklady k ich e, budúcej revízii v polovici roku 2019. Myslím, že som sa časovo zmestil do limitu. Ďakujem vám za pozornosť, rád odpoviem otázky, ak nejaké tu budú. Ďakujeme vám. Je dobré e, vidieť, že transparentnosť sadzieb e, na európskej úrovni je dobrá, pretože PEREK je akoby think tank, ktorý má veľmi dôležitú úlohu a my vieme, podobne ako ESA e, BEREK, teda, ktorá je v oblasti elektrickej energie, si, si navzájom e, pomáhajú, potrebujeme kapacity v oboch sektoroch a musíme vidieť hlavne horizontálnu spoluprácu v tejto oblasti. To je čosi, kde je priestor na zlepšenie. Myslím si i naďalej, že prebehlo veľa e, rokovení k roamingu. Rokovali sme do 4. ráno často v rozprave o veľko obchodných sadzbách a tie e, limity, ktoré sme stanovili, boli až privysoko stanovené, pretože tie veľkoobchodné hranice sú vyššie než maloobchodné a tie maloobchodné, neviem z akých dôvodov obchodných, otázka znie, čo by v tomto ohľade mohol urobiť Berek, aby sme mali silnú pozíciu. Teraz by som rád dal slovo poslancom, aby eh, mohli klásť otázky z pléna. Začneme s pravodajcom pani eh, Mie Petra Kumpula na 3. To... Ospravedlňujem sa, že som zmeškala začiatok, ale tiež som to sledovala veľmi pozorne celý čas. Poprvé ďakujem veľmi pekne všetkým za to, že ste dnes prišli. E, môj obmedzený komentár je, že či by ste používali tie isté čísla a údaje, ktoré sme používali v legislatíve, keď budete robiť analýzy pre parlament, pretože my sme rozhodli po prvom e, rokovacom kole, že budem hovoriť o gigabitoch v Európe, e, v oceňovaní, vo veľkoobchodnom oceňovaní. A teraz zase počúvam o megabitoch a nedáva to zmysel, pretože e, je to nezrozumiteľné, lebo sme v gigabitovej spoločnosti a náš hlavný cieľ je, aby ľudia mohli využívať veľ, údaj vo veľkom množstve, nezávisle na cene, ale od závislosti od potreby. A to je Mm, cieľ, ktorý sledujeme vo všetk, v akékoľvek legislatíve. Teraz vidím zase, dobre, je to úžasné, iba 35, 35 centov e, za, na megabit. Ale kto je spokojný s megabitmi? Nemôžem s tým používať mapy, ani WhatsApp na telefóne, nemôžem pozerať sa filmy. E, nemôžem e, sledovať, e, čo sa deje v ITRE e, cez web streaming online, keď som na 3G s, oceňovaním, s ocenením na megabity, čiže teda toto je, myslím, že veľmi konkrétna požiadavka všetkých. No a potom, čo sa týka analýzy tých ostatných cieľov, nie je to jednoduchý spôsob cestovania. Pre e, cestovanie to bolo spájanie Európy cezhranične. Ďalší cieľ je, aby boli investície na zvyšovanie e, využívania údajov e, na mobiloch, pretože keď ste vždy na Wi-Fi pri stole, tak to nie je cieľ. Potrebujete mobilné služby na to, aby ste aby teraz spotrebitelia to mohli používať pre mapy alebo elektronické zdravie a ďalšie stratégie, ktoré bude Európa príjmať potom. Čiže v podstate zase sa dostávame k investíciám a k tomu, ako sa investície zlepšili po tomto rozhodnutí. Krajiny, ktoré e, a operátori, ktorí e, sa stávali kriticky k tým nízkym veľkoobchodným cenám, ja som zaznamenala vo viacerých štúdiách, tak začali investovať viac, pretože to zmenilo transparentnosť a e, teda e, model. E, čiže ako je možné, že v niektorých krajinách e, e, máte obmedzené, obmedzený objem údajov a v niektorých krajinách vôbec za 30 eur. Čiže ktokoľvek má záujem e, na tom, že koľko si možno kúpiť za 30 eur, chcela som to tu prezentovať, ale není to politická otázka, ale mm, teda výskum ukazuje, že keď porovnáte, koľko 40 e, gigabitov si kúpite za 30 eur, krajiny Estonsko, e, Dánsko, Slovensko, Fínsko, Chorvátsko, Holandsko, Volharsko, ktoré tam sa dá e, ju nakupovať neobmedzené e, objemy, ale potom sú krajiny ako Grécko, Maďarsko, Česko, e, Malta, Cyprus, Portugalsko, tam máte zase veľmi malé objemy. Bohužiaľ, Nemecko, tam ešte stále si nemôžete e, získať veľa. Čiže myslím si, že to je dôvod, prečo Eh, toto robíme pre spotrebiteľov, pre, aby Európania mohli cestovať, ale tá hĺbšia analýza, eh, tam ide o to, či môžeme získať eh, dobré údajové mobilné služby, alebo nie. Príde aj ďalšia legislatíva, ale toto bolo to, čo som ja analyzovala. Čiže ak sa k tomuto chcete vyjadriť, ak máte kritické pripomienky od pani Fer, ktorá zastupuje spoločnosti Ehm, nie, mňa zaujímala analýza parlamentného výskumu, že ehm, eh, obraty pre Telekom sa znižovali, ale bolo to tak málo, že to nie je už v podstate eh, pádny argument. Ďakujem veľmi pekne. Eh, ďalší rečník, ďakujem veľmi pekne. Ja mám dve otázky, je to veľmi zaujímavé. Ne, ne, neviem, nepoznám žiadneho politika, ktorý hm, by nechcel, aby spotrebiteľ využíval roaming, čiže z politického pohľadu je to zisk. Otázka sa týka nie veľkoobchodných cien, ale či ste robili štúdie v tom zmysle, či došlo k zmenám ehm, v spotrebiteľských cenách pre e, e, e, teda domáce využívanie, čiže či operátori kompenzátori roamingy pri, za vyš, vyššími tarifmi doma, kde sa to udialo, kde nie a potom aj spoločnosť e, e, IKT a ich e, ziskovosť, či zisky zostali rovnaké, či sa znížili, či to je nejak s tým spojené. Čiže či vidíme tam veľké prínosy, ale je tam niečo skryté, čo je komplikované, pretože zisky IKT to súvisí s peniazmi pre budúce investície, čiže toto ma zaujíma ale inak ďakujem za vynikajúcu prezentáciu. E, pán podpredseda Koriček, ďakujem, pán kolega. Ja by som mal podobnú otázku, akú nadniesla kolegyňa Komplana Triel, pretože som Čech. Ale môžem pokračovať aj v angličtine, hovorí pán rečník. Alebo dokonca po francúzsky, hovorí teraz pán rečník. Dobre, v poriadku. Kata. <laughs> Eh, so, tak eh, pani kolegyne říkala... Pani kolegyňa hovorila, že vo viacerých krajinách je veľmi obmedzený prístup dát. Česká republika je jednou z týchto krajín. To množstvo údajov, ktoré ponúkajú traje operátory, máme troch operátorov, tak ten trh je prehľadný, rozdelili si to, majú medzi sebou dohody Vždy to síce popierajú, pretože je to typické kartelové usporiadanie. A tie údaje sú naozaj len vo veľmi malom množstve. Všetko až ostatné si platíte. Čiže to je prvá otázka, čo s tým môžeme urobiť. A keďže som Čech, tak musím zdôrazniť, že pred desiatimi rokmi kvôli roamingu tu vystupoval môj predchodca Miroslav Erzorf, ktorého nakoniec uštvali prostredníctvom švajčiarských bankovných úradníkov, ale to je iná vec. On to tu nadniesol prvý, tú tému roamingu. Druhá otázka. Naši operátori, keď e, ste dlhšiu dobu v zahraničí s českým číslom, tak vám dávajú na účet nejakú špeciálnu prirážku, čo je v rozpore s tým, o čom tu diskutujeme, čiže s tým roamingom. A na základe rozboru našich právnikov je to údajne úplne regulárne. Like regulárne, čiže chce sa opýtať, čo s tým môže urobiť Európska komisia, lebo to sa môže dejať nielen v Českej eh, republike tie špeciálne prirážky, lebo ste napríklad dlhší čas mimo eh, územia štátu, odkiaľ máte telefónne číslo v rámci Európskej únie. Nemám na mysli Švajčiarsko, kde sa platí absolútne nezmyselný roaming. Čiže to sú dve otázky a tie sú úplne zásadné lebo toto od nás verejnosť požaduje, aby sme tieto problémy riešili. Ich nezaujímajú nezmyselné smernice, ich zaujímajú konkrétne výsledky. Ďakujem. Ja teraz Ersem Torzanovský, nech sa páči. Ersem, ďakujem. Ja chcem popriať pánovi Vorfajovi veľa úspechov v jeho novej funkcii, pretože e, nastupuje a držím mu palce a viem, aké e, zložité je ukočírovať veľkú skupinu nezávislých e, regulátorov v rámci Európy, čiže veľa šťastia a veľa úspechu, pretože aj my potrebujeme dobre fungujúci berek. Ja si myslím, že je ešte krátky čas na to, aby sme analyzovali všetky dopady, ale ďakujem veľmi pekne za tie čísla, ktoré ste nám ukázali, lebo ukazujú, že ten posun je naozaj pozitívny. Čo u e, regulácií tam je určitý otáznik, či je to pozitívne alebo negatívne, teda ten dopad. Potom to ukáže realita. Ja by som mal dve otázky. Podobne ako už Paul spomenul o tej nočnej bitke o roamingu do 4, roamingu do 4. rána, tam sme boli v rozdelenom prostredí. Pre niektorých v rámci Európy obchodné ceny boli, alebo teda tie stropy boli nasadené príliš vysoko, pre niektorých zase príliš nízko a bolo veľmi ťažké e, teda e, tam nájsť to rozumné. Myslím, že asi dve hodiny sme strávili tým, že sme hľadali nejaké optimum, ktoré sa ťažko definuje. Chcem sa opýtať, či na základe skúseností a s tým, ako sa to pohybuje, či si môžeme trúfnuť povedať, či existuje nejaké optimálne nastavenie alebo ďalej pokračovať v tom tlaku, či sa to neprejavuje alebo či by sa to mohlo prejaviť negatívne na trhu. A druhá otázka. Došlo mm, k dosť razantnému zásahu. Či už náhodou sa nedostávame do obdobia, že aby sa nevstupovalo do trhu a aby ten trh si začal hľadať to svoje optimum, pretože tak ako povedal kolega Kohliček, v niektorých krajinách je ten trh veľmi úzky a tá konkurencia je veľmi komplikovaná. Čiže ako napomôcť tomu, aby tá konkurencia začala pracovať v tom trhovom prostredí, aby sme my z toho Európskeho parlamentu do toho nevstupovali, lebo vždy je to s otáznikom, či je to len v prospech. Nemusí to vždy tak dopadnúť, tak ako sme videli. Ďakujem. Áno, ďakujem. Teraz, teraz za Griffin. Nech sa páči. Ďakujem, Paul. Prepačte, že meškám. Eh, deje sa toho veľa. A neviem, e, e, aký je výsledok ITRE. E, teda keď hovorím ako matka, keď dcera odišla na dovolenku, teda na prázdniny prvýkrát, mala 17 rokov, e, e, takže e, boli s ňou priatelia. Pre mňa je to typické, že mám vždy pravdu a potom sa vrátila s faktúrou, bola dva týždne v Santi, čo je v Japonsku a môžem povedať, že toto bolo veľmi obľúbené v Spojenom kráľovstve. Teda nie len cestovanie na dovolenku, je to možnosť pracovať. Ale chcem zopakovať otázku kolegu ohľadom tých iných skrytých nákladov. E, hovorím to ako kto si, kto je e, e, teda zastanca roaming at home je veľmi obľúbený v, v Spojenom kráľovstve, ale nemám odpoveď vlády Spojeného kráľovstva o tom, čo sa bude aplikovať po Brexite koncom marca. Čiže pýtam sa, či máte nejakú odpoveď na túto otázku. Ďakujem. Jo, richtig herzlichen Dank. Äh. Ďakujem veľmi pekne. Z mojej strany jedno konštatovanie a dve otázky. Prvá otázka máme e, e, zákonne stanovené, že už nechceme eurocen na megabit, ale chceme jednoducho euro na gigabit. A požiadal, som, požiadal by som Berek, aby e, štatistiky vykonávali e, v euro na gigabit, pretože pre spotrebiteľov a všetkých účastníkov je to ľahšie zrozumiteľné. Druhá otázka, zaujímalo by ma, ako vnímate e, teda tie aukcie frekvencií, ako to vyzerá z beauty contest, čiže aké stanovy alebo aké opcie má Berek pripravené pre členské štáty a či si myslíte, že by bolo možné mať európsku burzu gigabitov, kde vo veľkom obchode sa s tým bude obchodovať, tak to, to povedal tu kolega. Chceme trhové ceny, ale je to možno len vtedy, ak e, rámcové podmienky v celej Európe budú rovnaké. Čiže aké kroky musíme urobiť, aby e, naozaj tá opakovaná požiadavka e, konkurencie alebo hospodárskej súťaže v Európe bola umožnená alebo splnená. Nech sa páči. Ďakujem eh, poslancom, kolegom za tieto otázky. Pokúsim sa na ne odpovedať. Najjednoduchšia je gigabit, eh, euro, euro na gigabit. Myslím si, že to je jednoduché, jednoduchšie meranie pre koncových užívateľov. Určite sa na to pozrieme, eh, keď budeme znovu diskutovať s parlamentom. Bolo, bol tu niekoľko otázok ohľadom dopadov na investície, ohľadom dopadov na domáce ceny. Ja si myslím, že jeden pán eh, tiež okomentoval, že je to ťažké po tak krátkej dobe eh, teda eh, posúdiť tieto dopady. Myslím, že by som s tým súhlasil. Jedna z vecí, ktorá je veľmi ťažká pri posudzovaní dopadu na investície, respektíve na domáce ceny, je vedieť, čo by sa bolo stalo, eh, eh, keby neexistoval Rome Like at Home. Berek robil určité štúdie v inom kontexte ohľadom dopadu eh, fúzií, kde sú trhy, kde došlo k fúziám z troch operátorov na štyroch operátorov a zamerali sme sa na dopady cien v týchto krajinách. No a mali sme skúsenosti, porovnali sme to so skúsenostami v krajinách, kde ich nedošlo k fúziám, ale určite si spomínam, že tie množstva údajov, ktoré boli zbierané a tie úsilia, pokiaľ ide o ekonometrické analýzy, boli veľmi veľké. Čiže myslím si, že otázky, ktoré sa týkajú investície a domácich cien, na to by sme sa mohli zamerať, až, bude, až ubehne trochu viac času na to, aby sme to urobili No a pokiaľ ide o investície, tak je to zložité, pretože investície sú cyklické a je ťažké e, krátkodobo e, ako keby e, teda rozdeliť to na základe cyklistických investícií. Čiže treba sa dívať na dlhodobé trendy. Nezaznamen, nezaznamenali sme žiadne dôkazy kvality volacích služieb, pretože Ehm, sme, bolo možné ako keby eh, tie dodatočné objemy zvládať. Potom tu boli otázky eh, ohľadom domácich cien, domáceho oceňovania a prečo na niektorých trhoch eh, je to neobmedzené za 30 eur a na iných trhoch tie ceny sú úplne iné. Myslím si, že Írsko je jedným z trhov, kde jeden operátor e, poskytuje neobmedzené služby. Myslím si, že to je naozaj otázka e, e, konkurencie schopnosti teda dynamiky. Čiže roaming like at home nemá na to žiadny dopad. Čiže samozrejme tieto dynamiky sú ovplyvnené počtom operátorov v niektorých krajinách, počtom MVNO a inými formami správania. Čiže myslím si, že ide o trhy. Počuli sme o niektorých otázkach v Československu, hovorí e, rečník, a to by bolo, e, to by bolo teda e, pozrieť sa na to, e, pozrieť sa na orgány na, pre hospodárskú súťaž, ak sú tam problémy s hospodárskou súťažou. A kde sa navrhujú e, fúzie, tak je dôležité, aby DigiComp eh, sa zameral na dopad na spotrebiteľov a na možné kroky v hospodárskej súťaži, čo je samozrejme eh, eh, teda podmienka pre tie fúzie. Potom bola tu otázka, čo sú optimálne limity pre um, veľkoobchodné sadzby a či by došlo k, uh, škod, k škodám, keby, sa to, uh, keby to zašlo príliš ďaleko a aký je názor Bereku na to. Ja by som povedal, na to, aby sme mali E, aby sme mohli urobiť fundované, informované rozhodnutie, tak je potrebné dobré chápanie tých nákladov s tým spojených. Myslím si, že analýza nákladov, ktorá bola dostupná, keď sa tu diskutovalo o 4. ráno o stropoch, to nebolo dostatočne podrobné a robustné a určite som tu počul od kolegov e, e, z Bereku, že je tu veľká dôvera E, v to podrobnejšie, podrobnejšiu analýzu nákladov a určite tie stropy musia byť dostatočne vysoké, aby e, pokryli e, náklady tej dodatočnej prepravy. Tam budú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. <clears throat> Takže plné náklady siete budú rozdielne, eh, pokiaľ ide o distribúciu obyvateľstva. Tá, do, do, tá dodatočná preprava, tá, tie náklady, tie sú také viac úzke, ale čím lepšia informácia o nákladoch, tým eh, lepšie rozhodnutie môže byť urobené o stropoch. Potom otázka, či by sme to mali nechať na trhu a eh, neregulovať a nezasahovať. Myslím si, že celá filozofia E, e, ktorá, z ktorej vychádza existujúci rámec a kódex a iné legislatívne akty, teda tá je, že e, regulácia a intervencia a zasahovanie by sa malo diať, keď dôjde k zlyhaniu trhu. Iba keď sa identifikuje zlyhanie trhu, tak by sa malo zasahovať a ten zásah by mal byť primeraný tomu zlyhaniu trhu. Vidíme tu určite veľmi vysoké poplatky za roaming a to je e, primárny dôkaz zlyhania trhu. Zlyhanie trhu je dosť zložité, e, pokiaľ ide o silu operátorov na trhu, ale pokiaľ ide o zlyhanie trhu e, v schopnosti spotrebiteľov posúdiť, teda na základe informácií posúdiť náklady s tým spojené, pokiaľ ide o poplatky za roaming. Je teda Ehm, možné, že Rome Like at Home nie je dokonalou intervenciou, ale určite priniesla výsledky, ktoré sú oveľa lepšie pre konečných užívateľov, než eh, aká bola situácia predtým. Padla otázka, čo sa stane s roamingom po Brexite. Samozrejme, aj ja sa toto pýtam. Bude to určite závisieť od formy Brexitu, ku ktorému dôjde. Nie som, eh, žiaľ Bohu, schopný teraz na túto otázku zodpovedať. Pán predseda, vy ste položili otázku týkajúcu sa frekvencií eh, gigabitov. Nie som si presne istý, čo ste mali pritom na mysli, eh, pokiaľ ide o alokáciu spektier, ktorá práve prebieha v Európe. Niektoré členské štáty majú spektrum na 700 megabitov, niektoré na 3,6 eh, gig, alebo tento proces dokončia v budúcich pár rokoch. V niektorých eh, členských eh, štátoch to môže viesť k niženiu nákladov, inde vstúpi viac hráčov na trh. Vidíme tu silný rast v spotrebe dát, a e, teda takéto zmeny umožnia operátorom e, dopyt po nich uspokojiť. Frekvencie a 5G technológia pomôžu používaniu e, široko spektrálnych služieb za nižšie náklady, než ako by to bolo možné pri aktuálnych spektrách a 4G technológií, čo samozrejme bude pozitívne pre konečných užívateľov. Samozrejme, e, toto spada pod kompetenciu členských štátov. E, bude tu určitá jemná e, harmonizácia v rámci procesu peer review na neformálnom základe už takéto postupy prebiehajú a zdieľanie expertízy tiež prinieslo veľmi pozitívne výsledky, pozitívny dopad na celý tento proces. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to bol veľmi dobrý začiatok diskusie. Teraz by sme z, e, prešli do panelu 2. E, ešte moja otázka. Berek vôbec neanalizoval efekt e, E, zníženia roamingových cien na teda domáce ceny. Chýba vám táto informácia, lebo je to dôležité. Túto analýzu sme ešte nevykonali. To je niečo, na čo sa môžeme pozrieť v budúcom pracovnom programe Bereku, ale myslím, že je dôležité získať trošku viac skúseností, pretože pre nás by bolo veľmi ťažké predpovedať, ako by vyzerali domáce ceny, e, keby tu nebol roaming. Ale indikatívne jedna vec, e, ktorej sme boli svetkom, e, to bolo, že určití operátori ponúkli balíčky bez roamingu, iné stiahli roaming zo svojich balíčkov. Bez toho, teda, aby sme robili nejakú kvantitatívnu analýzu, to indikuje, že to viedlo k zmene ponúk na domácom trhu, ale ešte sme vy hĺbkovú analýzu tohto neurobili zatiaľ. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme e, e, k špecifickému e, dopadu Roam Like at Home politiky na operátorov a k férovému používaniu politik, Slovo dostane pani Líze Fúr Eh, generálna riaditeľka eh, Európs eh, asociácie sieťových operátorov európskych nech sa páči, veľmi nás zaujíma vypočuť z, vás, z vašich e, úst, e, aký dopad očakávate v budúcnosti. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcela poďakovať pánovi Rubikovi aj e, predsedovi výboru ITRE, pánovi Buzekovi za to, že nás pozvala vyjadriť sa v rámci tohto fóra. Nechcem sa vyjadrovať k časti týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, ale chcem hovoriť o etno Ehm, ďakujeme pánovi Godfrimu, poslancom aj komisii, ktorá je tu zastúpená dnes eh, za veľmi dôležitú tému, o ktorej dnes hovoríme. Je to téma, ktorá je veľmi viditeľná. Ehm, teda ide o eh, úpravu Roam Like at Home. Ako tu už zaznela, som generálnou riaditeľkou etno eh, Združenia európskych telekomunikačných sieťových operátorov. To sú teda firmy, ktoré každý rok eh, investujú eh, do digitálnych sietí v Európe. Medzi našimi členmi eh, sú napríklad T-Mobile, Telefonica, Orange, Proximus. Tým, aby som spomenula niektoré zmien našich členov. Predtým, než sa ponorím do témy, ktorej sa dnes, dnes venujeme, myslím, že je veľmi dôležité vás všetkých poinformovať, že naše čím, e, na, na čom naše firmy e, najviac pracujú momentálne. Európsky parlament a komisia indikovali už, e, aké sú hlavné priority pre Európu dnes. Chceme zabezpečiť občanom a podnikom najmodernejšie siete. Takže v tomto momente sa práve pracuje na vývoji nových sietí a spustení 5G všade v Európe. To znamená, že naši členovia sú lídrami a predstavujú približne 70 eh, týchto investícií do najmodernejších sietí. A sektor kolektívne investuje približne 49 miliard eh, eur do nových eh, síťových služieb a vybavenia. Tiež sme spomenuli, že dnešná konkurencia je globálna, je ľahko pochopiteľné e, predstaviť si, že táto práca je veľmi dôležitá nielen pre budúcnosť sektoru telekomu, ale hlavne je to v záujme všetkých európske, celého európskeho priemyslu a ide tu o konkurencieschopnosť Európy. Takže keď sa pozrieme na Rome Like at Home, Eh, radi by sme diskutovali o skúsenostiach našich eh, operátorov s implementovaním týchto eh, ustanovení, pretože na konci teda tie, tie konečné, zniženie tých konečných cien pre spotrebiteľov bol vlastne veľmi úspešný projekt. Indikáciou je, že minimálne pokiaľ ide o členov etno, Eh, zaznamenali sme tu veľmi hladký prechod, ktorý viedol k eh, zvýšeniu eh, výmen v Európe. Ale takisto si treba predstaviť, čo toto znamenalo pre všetky naše firmy. Pre nich to znamenalo vysokú investíciu vo veľmi krátkom čase. Vždy ľuďom pripomínam, že keď e, sa zrušili roamingové poplatky, e, neznamenalo to, že by sa zrušili všetky služby s tým spojené, všetka tá práca, ktorá za tým je, tie samozrejme museli zostať. A um, Životným faktom je, že žiaden e, sieťový operátor nevlastní nejakú sieť v nejakom e, z členských štátov. Takže keď prestaneme e, vybrať poplatky za túto službu, naďalej musíme zabezpečovať, aby všetci zákazníci mohli zdarma tieto služby ďalej využívať. A toto si vyžadovalo veľmi rýchlu adaptáciu systému, zo strany všetkých našich operátorov a to predstavovalo monumentálnu prácu na komerčnej aj technickej úrovni. A ja som veľmi hrdá, že to fungovalo, že, že to bolo úspešné um, u všetkých členov etno. Aj z inštitucionálnej e, strany som rada, že táto práca bola e, uznaná, ocenená operátori, e, telekomunikační operátori e, sa stali dôležitou zložkou, zložkou úspechu tohto projektu Rome Like at Home. dôležité dnes e, je sústrediť sa na e, teda e, to, aby sme dokázali vyargumentovať e, potrebu zvýšených investícií. Zároveň chceme byť spolahlivými partnermi v rámci Rome Like at Home. Chceme byť súčasťou riešenia, nie problému. Um, Viacero oficiálnych e, e, správ e, sa zaoberá rozsiahle touto témou a tie hovoria, že naozaj došlo iba k pár žiadostiam o výnimky. To ukazuje, že pravidlá fungujú a že fungujú dobre. Spomínam to špecificky preto, pretože pre nás ako priemysel je dôležitá stabilita a takisto stabilný regulačný rámec pretože e, sa tu blíži 5G. Ako si viete predstaviť, žiaden investor sa nepoteší, keď e, príjete za ním a poviete e, mu, že sa musí rozlúčiť s príjmami z roamingu. Ale okrem zníženia zdrojov, čo je veľmi dôležité pre investície, tým je právna istota. A z tohto dôvodu budeme naďalej spolupracovať s regulátormi, aby sa zlepšilo aplikovanie pravidiel efektívne a k prínosu spotrebiteľov. Keď som diskutovala s našimi členmi, všimli si určité prípady e, komplexnosti a zneužívania e, Rome Like at Home. Takže je tu potreba eh, pokračovať v regulačnom dialógu a zabezpečovať správne implementovanie pravidel. Eh, pre vás dnes tu teda mám štyri posolstva na záver môjho príspevku. Eh, nepripravila som si prezentáciu s priesvitkami, jednoducho um, som chcela len pred vás predstúpiť a prehovoriť. Sústredujeme sa na to, aby sme Európanom poskytli tie najlepšie siete za najlepšie ceny a zabezpečili, že eh, kontinent eh, bude držať krok za, svojimi, za svojou globálnou konkurenciou. Ako som už povedala, tá je dôležitá. Po druhé, Rome Like at Home eh, predstavovalo obrovské úsilie, ale európsky sieťoví operátori boli dôležitou súčasťou riešenia a zrealizovali e, jeho úspech. Stabilita a istota našich pravidel je e, veľmi významná a práve v takomto citlivom momente pre investičné e, pre investície v Európe. A po štvrté, všetci členovia e, nášho zrušenia ETNO budú samozrejme prvne rešpektovať BEREK, Európsku komisiu národných regulátorov a Európsky parlament. Budeme sa snažiť, e, aby sme všetci spolupracovali na tejto téme. Ďakujem. Yes, thank you very much. Uh, now we come to the next... Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, Michalovi Kramerovi, e, ktorý je e, riadiacim partnerom Ventokomu. ten e, nám predostrie pozíciu MVNE, mobilných virtuálnych sieťových umožňovateľov. To je dosť zaujímavá perspektíva, nech sa páči. Rečník hovorí bez mikrofónu. It works now. Okay. Uh, thank you for the invitation. It's a great op- Ďakujem pekne za pozvanie. Ja som tu, aby som vám predostrel uh, pohľad malého uh, európskeho operátora MVN E, v Rakúsku na jednom e, z trhov, ktorý je e, naozaj veľmi kompetitívny. Ja mám 20-ročné skúsenosti v oblasti telekomu. Pôsobil som v spoločnostiach ako T-Mobile, Orange, E+, v Nemecku. Takže tento priemysel pozná veľmi dobre. Sme v spoločných diskusiách aj na tému roamingu už celé roky. V prvom rade Chcem vám eh, stručne popísať našu mm, firmu, založ, eh, eh, založili sme ju po tom, čo Orange a GIS sa zlúčili. A takže to bolo vlastne naše riešenie pre túto fúziu. Na trhu sme začali operovať v Rakúsku v januári 2050 a v Slovensku v máji minulého roka. Máme e, podiel v Rakúsku 6,5 e, roka za týchto 3,5 e, roka, 6,5 a za 2 za jeden rok v Slovinsku. To je dosť pozoruhodné, lebo treba mať na pamäti, že operujeme ako malý e, operátor, eh, spolupracujeme iba, iba eh, s jednotlivými užívateľmi, nie s podnikmi, so súkromnými osobami teda. A v Rakúsku je veľmi dôležité široké pásmo v tomto segmente, teda fungujeme, to je E, samozrejme, to, e, najväč, e, to najdôležitejšie pre malobchodných základníkov, tam náš podiel sa dostal už na úroveň 10 Ako sme to mohli dosiahnuť v tomto trhu plnom teda súťaže? My používame jedinečné riešenie, poskytujeme plnú transparentnosť a férovosť hovoríme, e, že sa zavezme nikdy zvýšiť ceny a keď sa zlepšíme alebo e, zlacníme, tak automaticky e, toto aplikujeme pre všetkých zákazníkov. Zákazníci teraz sa nemusia zaujímať o nové tarify. Keď sa zlepšíme, automaticky zlepšíme ponuku pre všetkých našich zákazníkov. A s takýmto prísľubom sa nám podarilo zabezpečiť si túto maržu v takto krátkom čase. Máme nejaký vplyv na trh? Tento graf e, vám ukazuje cenový e, index e, Rakúskeho národného regulačného úradu a tu vidíte viacero krokov. Ceny sa zvýšili po zlúčení Orange a Hatchis na no, teda 104, ak to správne čítam. A s našou e, hlavnou e, značkou HOT sme vstúpili na trh v roku 2015, vtedy sa ceny opäť znišili. Eh, hneď po eh, teda tomto zlúčení bola eh, konkurencia slabá. Keď sme uviedli na trh hod, tak sa ceny opäť znížili, takže boli sme hnacou silou hospodárskej súťaže, čo takto popísala aj rakúsk, rakúsky dohľad v oblasti telekomunikácie, aj teda viacer iné eh, inštitúcie, ale táto pozícia je ohrozená eh, v dôsledku roamingového režimu vo veľkoobchodnej oblasti. Takže chcem popísať ten eh, systém, ktorý možno už poznáte, ale možno neviete, že tento dopad na zvýšenie roamingu nie je až taký vysoký v prípade MVNO. Ja vám teda chcem ukázať tieto Eh, vzorce v tejto oblasti. Niektorí hovoria, že je to len sezónny efekt v letných mesiacoch, iba vtedy je tam negatívny vplyv, takže pozrime sa na to. Možno to už poznáte, ale chcem to objasniť. Prvým efektom eh, na strane spotrebiteľov je, že viac ľudí roaming využívajú v zahraničí a e, takisto sa mení aj vzorec e, jeho využívania, zvyšuje sa. Pozrieme sa na e, užívateľov. Takže toto sú čísla za hod. Pozrieme sa, pozrieme sa tu na počet používateľov hotu, ktorí využívajú roaming v Európskej únii. Tento narastol faktorom 2 a treba aj e, zohľadniť, teda zaoberať sa e, tým, čo sa hovorí, že MVNO používateľia roamingové služby tak e, silne nevyužívajú. 70 z nich využívajú roaming minimálne raz ročne. A to, čo tu tiež vidíte, zvýšenie e, tiež nemá žiaden sezónny efekt. Zvyšuje sa ešte viac e, v tých mesiacoch e, mimo sezóny, kedy nemáme dovolenkové obdobie. A ako to vyzerá s minútami na používateľa? Hlasové minúty, každý hovorí iba o údajoch, ale hlasové minúty v priemerne sa zvýšili E, takmer e, o faktor 5 e, pred tý, teda v porovnaní s obdobím pred zavedením Roam Like at Home. Nie sú tam tiež takmer žiadne sezónne efekty. Zvýšenie je dokonca vyššie v mesiacoch mimo sezóny. A potom e, e, veľký dojem na vás e, urobí graf o spotrebe dát. Táto explodovala takmer faktorom 45 v porovnaní s obdobím pred zavedenia Room Like at Home. A tu tiež používanie v nesezónnych mesiacoch zvýšenie tohto používania je vyššie než v typických dovolenkových mesiacoch. Prehľad Dátové hlasové služby zaznamenali celkovo e, obrovský e, nárast. A čo tu chcem obzvlášť spomenúť, e, zvýšenie z roku 1 na rok 2 Roam Like at Home. Takže e, dopad e, na veľkoobchodné e, ceny ukazuje redukciu o 20 a zvýšenie používania predstavuje 100 takže regulácia, a k tomu sa dostanem neskôr, na veľkoobchodnej strane je úplne neefektívna. Prečo? V prezentácii Bereku sme videli, že sú veľkoobchodné ceny, ktoré sú nad, e, teda pod e, regulovanými cenami. A e, z tohto dôvodu chcem spomenúť istý názov Unilateral Buyer, jednostranný nákupca. Ehm, toto funguje v našom e, trhu. Takže pozrime si e, sieťového operátora v Rakúsku a v Nemecku. Ak tento sieťový operátor z Rakúska pošle zákazníka do Nemecka, ktorý bude e, odtiaľ využívať roaming, a takisto sa to udeje aj naopak. A ak je e, tá miera využívania rovnaká, v priemysle to nazývame vyvážená e, vlastne preprava dát. Takže každý z operátorov zaplatí e, približne rovnako kolegovi vo vedlejšej krajine. Ale potom poznáme aj nevyváženú, nevyvážený postup, kedy viac zákazníkov prejde z jednej krajiny do druhej, než sa to deje naopak. A tam sa e, obchoduje e, s veľmi nízkymi marginálnymi cenami a takéto obchodovanie môžete urobiť iba keď ste e, zastúpení na oboch stranách so sieťou. Ak môžete použiť, ponúknuť sieť na surfovanie a ak teda aj v inej krajine sa bude surfovať. Takže prejdime e, k situácii e, MVNO. Samozrejme, nie je tam žiadna sieť. My využívame e, sieť sieťového operátora v Rakúsku. Takže my sme MVNO. Samozrejme, pošleme veľa zákazníkov, posielame veľa zákazníkov do zahraničia, kde využívajú roaming. A keďže nemáme nič, čím by sme obchodovali, vždy eh, eh, sa od nás eh, vyžadujú teda tie regula, regulované stropy. My teda nemáme možnosť obchodovať a to je ten problém. A čo to znamená? Videli ste to v správe Bereku, chcem to len zhrnúť. Tie skutočné ceny, ktoré sa platia, sú pod veľkoobchodnými stropmi a to predstavuje veľkú nevýhodu pre MVNO a prosím, majte na mysli, že e, výpočty e, poukazujú priemerné reálne ceny, sú zmesou vyvážených a nevyvážených traffic, from... prevádzok. Takže ten skutočný uh, rozdiel uh, je teda ešte, ešte silnejší ale aj keď teraz zoberieme hodnotenie Bereku, v priemere e, ceny, ktoré my ako MVNO musíme platiť, e, sú 50 vyššie, než čo si navzájom platia operátori e, medzi sebou. Takže teraz vám ukážem graf, čo sa stalo s roamingom medzi teda zákazníkmi Ventokomu. Ukazuje to naše, tento graf ukazuje naše príjmy pred tým a po tom, čo sa e, zaviedol e, Roam Like at e, Home. Áno, ešte stále máme určité príjmy, máme aj ceny, kde vlastne presne všetko podľa spotreby e, platia zákazníci, ale teraz sa pozrite na náklady pred a po zavedení Roam Like at Home. Takže e, po zavedení Roam Like at Home máme obrovské straty. Toto sú absolútne e, čísla pre konkrétneho MVNO z Rakúska Takže takmer 685 e, e, tisíc e, eur a tieto straty sa nám ešte zvýšili v treťom štvrť roku roku 2018. A teda potom tu bola takisto snaha znížiť veľkoobchodné ceny. Zhrnúť to môžu nasledovne pred zavedením nariadenia po ňom 2,5 milióna ročne a to je vlastne 20 až 40 čistého e, zisku. Ako to možno zhrnúť? A aké je teda moje posolstvo? my ako virtuálni operátori sme e, hnacím motorom pri znižovaní cien a inováciách v mnohých krajinách. My samozrejme zbožňujeme nariadenie Roam Like It Home, pretože naše, našemu nastaveniu to vyhovuje. My to vítame, vítajú to naši klienti a ukazuje to rozkol na digitálnom jednotnom trhu. A preto to hovorím práve v tomto kontexte. Pre nás nikdy neprichádzalo do úvahy e, hľadať tarify bez e, e, roamingu alebo nejakú výnimku, kde by bolo príplatok. Ak zachováme veľkoobchodný režim nezmenený, tak je tu strednodobé riziko, pretože ako ste videli na mnohých grafoch, ten pokles maximálnych poplatkov bol zďaleka nižší, než eh, eh, sa čakalo. A pokiaľ ide o našu silu na, národných trhoch, sme vlastne oslabení tým eh, biznisom stratovým v roamingu. Takže čo treba z nášho pohľadu urobiť je to, drastická redukcia veľkoobchodných maximálnych poplatkov. Nielen dáta, ale aj minuty e, hlasových služieb. V kontexte s národnými e, cenovými e, hladinami za dáta. Tu je porovnanie vlastne toho, toho postupného vývoja na začiatku ešte e, rok 2013, kde bol vlastne fúzia Orange s Hutchinson. Dokonca v tomto roku, teda pred 5 rokmi, keď sme e, e, hovorili o 3G a oveľa nižšom užívaní 1,7 eur za gigabyte a teraz hovoríme vlastne o období o, o 10 rokov 2022 kde je explózia užívania oveľa vyššia, než sme stanovovali v roku 2013. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ako vidíme, sú tu e, rôzne úhly pohľadu a preto prechádzam k ďalšiemu rečníkovi Davidovi Martinovi, ktorý zastupuje BOIK, e, Európsku organizáciu spotrebiteľov, teda strana spotrebiteľov, zaujíma nás jeho pohľad, pretože BEUK e, zastupoval Európsky parlament v tej rozprave, ktorá sa vždy riadila pohľadom na budúcnosť. Nech sa páči. Dobré ráno. Ďakujem za ten úvod a pozvanie. Teší ma, že mohol s parlamentom i ďalšími spolupracovať na tejto téme. Nepochybne roaming je vlajkovou loďou EÚ. Čo EÚ môže urobiť pre svojich občanov? Pamätáte si určite časy, keď ste uh, prepínali telefón, a ste sa modlili v zahraničí, aby vám nikto nezavolal, aby ste neboli potom prekvapení faktúrou. Teraz cestujeme slobodne, e, lobodne, e, nestaráme sa o svoje mobilné telefóny. Spotrebitelia naozaj naskočili na, tú, na túto uh, novú, novú, novú líniu bola aj na čase, pretože toto je základný pilier akéhokoľvek e, jednotného trhu a to funguje aj pre občanov. Myslím si, viackrát sa už spomenulo, že e, roaming bol úspechom a z tohto pohľadu musíme byť hrdí na to, čo sa dosiahlo bolo to veľa úsilia z mnohých za, za, zainteresovaných. Nemali by sme podceniť e, to, čo sa dosiahlo, mali by sme na to nadviazať. Treba naozaj e, riešiť otázky ako globálny roaming, teraz sú problémy spojené s veľkoobchodnými maximálnymi poplatkami. Toto všetko treba riešiť v budúcnosti. Ak sa zameriame na budúcnosť, možno hovoriť o dvoch otázkach. Otázka veľkoobchodných eh, maximálnych poplatkov a v prvom rade aj eh, politika spravodlivého používania. Tie pravidlá možno boli prehnané na úvod, ak, ak implementujeme alebo teda ten vykonávací akt, ak sa reviduje, mali by sme nezabúdať na to, že tieto pravidla by sa dali zjednodušiť vždy s cieľom e, neobmedzovať e, tie úspešné veci, ktoré sa dosiahli s užívateľmi Počuli sme samozrejme aj informácie z členských krajín o nespravo- e, nekalej súťaži alebo nespravodlivom používaní zneužívaní. To sa ma, by malo zlepšiť. Pokiaľ ide o veľkoobchodné maximálne poplatky, je jasné, že to je vec, ktorá pre udržateľnosť systému je rozhodujúca pre hospodárskú súťaž na trhu a iste hospodárska súťaž znamená veľk, väčší výber pre spotrebiteľov, lepšie ceny a to je veľmi dôležité. Tieto Veľkoobchodné maximálne poplatky mohli byť od začiatku nižšie podľa nás. Európsky parlament e, e, uverejnil správu ITRE. Ak porovnáme skutočné náklady s tými maximálnymi poplatkami stanovenými nariadeniami, tak sú vysoko nad tými skutočnými 10 krát vyššie, dokonca sa hovorí v informáciách komisii. Toto vytvára problémy E, pre virtuálnych e, i mobilných e, sieťových operátorov. Toto je vec, ktorá by sa mala revidovať. Musíme znížiť tie maximálne poplatky, aby sa zachovala konkurencia na trhu. Mohol by som dlho hovoriť o tom, ako spotrebitelia zažili prínos tohto nariadenia je to úspešná vec, to je moje hlavné posolstvo, treba sa snažiť zlepšiť to, čo máme. Netreba sa pozerať, myslím, dozadu. Niekto sa pýtal, či EÚ e by mala ten trh nechať sa sám regulovať a nezasahovať. Vedeli sme, videli sme, ako to vyzeralo predtým, než sa EÚ zapojila. Takže naozaj, pokiaľ ide moje posolstvo, buďme na to hrdí, Pozrime sa na veci, ako, ktoré ešte treba riešiť, e, celosvetový globálny roaming, aby sa e, politiky ešte zjednodušili, aby sa zachovali práva. Pozrime sa na otázky veľkoobchodných maximálnych poplatkov, lebo to je naozaj veľký problém. Mohol by to byť problém v budúcnosti ešte väčší a náklady na toho, že samotné dáta sa budú len uspôsobovať tým maximálnym poplatkom. Toľko teda z mojej strany dnes. Rád zodpoviem otázky. Začej teraz nechám priestor na rozprávu. Ďakujem vám za uh, E, myslím si, že treba len vyzdvihovať, aké je dôležité a dobré je toto nariadenie pre spotrebiteľov. Ďakujeme, naozaj si ceníme, že už od roku 2006 za rakúskeho predsedníctva na tomto prace- materiáli pracujete. Teraz je tu zase predsedníctvo rakúske a veci sa teda zjavne hýbu a my sme vďační za to, že ľudia sa zapájajú do budúcich rozhodnutí a preto sa dostávame k otázkam poslancov. Slovo má samozrejme pani Kompula ako prvá. Nie sme tu početní, ale tí, ktorí tu zostali, sa dobe vyznajú v téme. Predstavitelia Bereku si myslia, že to nemá taký veľký dopad na e, e, mieru informovanosti a investície, ale ja si myslím, že Bojk sa pýtal na národné organizácie na ceny a žiadali si to a verím, že užívanie zvyšuje povedomie v populácii. Firmy majú problém veci predať, keď ľudia, ľudia to nechcú využívať. Teda služby a nárast údajov, to všetko je ten celostný pohľad. Ďakujem vám za dobré prejavy. Chcem len pripomenúť, že, že návrh komisie bol, hovoril o 8,5 GB. Vy ste hovorili o výsledku z, z pohľadu virtuálneho operátora. Na 22. rok komisia navrhovala 8,5 na 1 e, gigabajt ak by ste boli počúvali postrehy parlamentu, tu veľká väčšina chcela 3 eurá za gigabajt v roku 2022, ale takto dopadol trialog, kde rada chcela začať e, de s desiatimi eurami. Výsledok bol, že sme začali z 7,7. Teraz sme na 6, 6 a za o dva mesiace máme byť na piatich. Ak niekto chce povedať, že sme sa milili v parlamente, tak eh, že sme mali sledovať podnety rady alebo veľkých eh, operátorov, Viem, že spoločnosti chcú uh, konkurenciu uh, a potrebné investície. Veľká otázka znie, hovorili ste o tom, že sú potreby vyšších investícií a my vieme, že investície do spektra sú dôležité. Teraz vidíme prvé výsledky v 5G. V Taliansku je to 10-násobne vyššia poplatok za osobu v porovnaní s Fínskom. Ako pre Boha vytvoríme dobrý jednotný e, digitálny trh, že jednoducho sa investuje, ale e, nevie sa e, to zohľadniť v krajinách. Neviem, či Berek tu je schopný vôbec poskytovať eh, pokyny, ale to je nová éra s nevyváženou situáciou. Ak sa pozrieme na ďalší krok, ako náhle zaplatíte za spektrum, čo, akého využívate, prečo je tak, sú také veľké eh, rozdiely v Rakúsku. 220 MB eh, za rok za osobu je využívanie spektra. Vy to tam máte? Vo Fínsku je to dva, viac než dvojnásobok. Ak vás zaujíma Nemecko, je to desatina využitia spektra, 26, jedna desatina Rakúska, takže ako náhle firmy e, už zaplatia za spektrum, nepoužívajú ho a blokujú, aby ďalší nemohli lacne využívať spektrum. Je tu teda ešte viac možností trhových prehlbiť to, ale keď vidím, e, nevidím tú evaluáciu, myslím si, že komisia ešte nevydala follow-up. Pýtame sa na revíziu, zapracujeme to, ja to tu naozaj nahlas vyhras, vy, vykrikujem, prečo sa nedá analyzovať využitie spektra. Nemôžeme zmeniť ceny, ale treba vidieť analýzy, prečo sa trh nevyužíva alebo využíva rôznymi spôsobmi existujúce spektrum. Ešte ďalšia otázka. Ešte je dôležitá otázka nerovnosti. E, Malí operátori, ktorí vlastnia siete, ale samozrejme e, tá myšlienka, e, že virtuálny operátor, ktorý nevlastní sieť, ten pociťuje tie nerovnosti nevysielajú vysielajú veľa, ale nedosiavajú, nedostávajú tak veľa. Pokiaľ ide o e, derogácie, myslím si, že rozhodnutia boli dobré. Členovia Bereku e, hovorili, že nie je ľahké to zadovážiť, ale keď to máte, treba to využívať. Ďakujeme žen. Ja mám na pani riaditeľku veľmi jednoduchú asi otázku, možno bude ale veľmi zložitá. Prečo bolo potrebné, aby prebehol tak silný administratívny zásah, ktorý znamenal zrušenie roamingu? Vôzovka, vieme, že čo vlastne to bolo Prečo to neprebehlo na úrovni trhu, jednotlivých aktérov, jednotlivých podnikov, ktorí vedeli, že roaming zákazníkov štve. Všetci, keď opustili hranice alebo išli za hranice, boli pod veľkým finančným tlakom a tie rozdiely boli veľké. Prečo bolo potrebné takýto administratívny zásah? Prečo títo vaši vaši členovia, títo operátori, k tomu nepristúpili už skôr a potrebovali na to, aby e, sa tu vlastne, e, aby nastúpil e, parlament. Aj vy to tak hodnote, že sa zvýšil obrad, zvýšilo sa používanie, používa sa viac dát. Ekonomicky to vlastne bolo veľmi dobré, aj keď my ktorí sme sa toho zúčastnili ako tieňoví spravodajcovia, aj pani spravodajky, sme zažívali dosť ťažké rozpravy s jednotlivými operátormi, aké to bude hrozné a katastrofické. Prečo ten trh to nepriniesol sám, pretože by mu to bolo otvorilo všetky tie pozitíva, o ktorých teraz hovoríme. Je to dosť varujúce aj pre operátorov, pretože na budúce zase bude potrebný iný náraz, aby to, čo hovorila kolegyňa, aby rozšírilo viac 5G, zase bude musieť administratíva zasahať. Nebude to príležitosť trhu, veď všetci vieme, že to je príležitosť trhu. Prečo je potrebné takýto, mať takýto administratívny zákrok? Ja som hovoril s mnohými operátormi a som aj z oboru informatiky. Nikdy som nepochopil ich argumenty, prečo T-Mobil Česká republika, alebo spolu s nemeckým, tvrdia, že keď zrušia roaming, budú to obrovské náklady. Podľa mňa mali nulové náklady. Bolo to na jednom serveri, spoločnosti prebehli operácie zaučtovania týchto, týchto položiek. Ja by som veľmi rád bol, aby operátori svojim zákazníkom vychádzali v ústrety, a aby tieto administratívne, veľmi zložité, nepríjemné veci sa diať. Sú to predsa obrovské technické náklady v celej Európe, viac menej rovnaké, neplatí rozdiel cien medzi Talianskom a Fínskom, Českou republikou, Nemeckom. Vnímate v rámci organizácie, že sa toho chopia toho hesla vy, výsť e, v, v, v zákazníkom v ústretí viac. Možno je to otázka hlúpa, ale ja tomu stále nerozumiem. Ďakujem. Teraz pán podpredseda Kohlíček. Ďakujem pekne. Nezaznela tu španielčina, ktorú by som mohol hovoriť, ale jednoduchšie je mi hovoriť česky. Kolega sa zmienil o tom, prečo sme museli operátorov nútiť, aby robili to, čo je v ich prospech. A ja sa spýtam, ako tých veľkých operátorov ovplyvňuje to, čo sme odtiaľto rozbehli, teda vysokorýchlostný internet na celé územie EÚ. A tiež by som od pána Kramera počul odpoveď, do akej miery je to pre neho zaujímavé ako pre virtuálneho operátora. Okay. Any other request? Dobre, ešte nejaké ďalšie otázky nevidím, takže kto chce odpovedať ako prvý, možno začneme pánom Kramerom a pôjdeme takýmto smerom. Right, was... Čiže tam bola otázka, prečo je potrebná regulácia trhu s roamingom. Ja by som povedal, Pol môže zodpovedať túto otázku, lebo sleduje históriu nastavovania cien roamingu už veľmi dlhý čas e, od pozície operátora a teda ako, keďže fungujem ako operátor na trhu už 20 rokov, teda vždy som hnacia sila na trhu ako e, zodpovedný manažer takejto spoločnosti vždy uvažujete o tom, kde je vaša konkurenčná výhoda. Je lepšie mať nižšie vnútroštátne ceny na náklady vyšších roamingových cien alebo naopak. A preukázalo sa minimálne v Rakúsku, ale aj v Nemecku, že nižšie vnútroštátne ceny sú väčším argumentom na to, aby sme dostali Eh, nových predplatiteľov a udržať si ich za nízke roamingové ceny. Bola tu eh, teda eh, v niektorých segmentoch potreba vyšších roamingových, vyššieho roamingu, kde sme poskytovali špeciálne sadzby za roaming, špeciálne tarify. Ale ja som už roky bol teda zástancom regulácie na veľkoobchodnej strane, aby sme malým operátorom v Európe nielen e, virtuálnym operátorom, ale aj MNO, aby sa dostali na tento segment, čiže to rozhodnutie bolo urobené naopak a ja to akceptujem, teda, že tak pre e, maloobchodné, to išlo o maloobchodnú a veľkoobchodnú reguláciu, stalo sa to, máme to a e, regulácia je teraz Roam Like at Home. Mohlo by to byť ľahšie pre spotrebiteľov, keby veľkoobchodný režim fungoval dobre a to by bola veľmi dobrá, to by bola dobrá príležitosť pre malých operátorov, keby veľkoobchodný režim e, bol upravený správne, keby správne veľkoobchodné ceny na úrovni nákladov boli, tak by ste videli, že tie operátory, ktoré sú hnacie síly na trhu, teda tí menší a MVO, tak e, tí by pravdepodobne odstránili v doložku Fair Use a mohli by ste mať Roam Like at Home, pretože momentálne je to nejakým spôsobom Roam Like at Home a vždy je to znižené tou e, politikou spravodlivého využívania. A teraz pre spotrebiteľov sa veci veľmi zlepšili, situácia sa zlepšila v porovnaní s minulosťou, ale ešte stále to nie je dokonalé, dokonalé pretože panuje zmetok. Nemáte tarify bez roamingu. Ak nevynakladať všetky úsilia e, na tarify a idete do inej krajiny, tak nemôžete využívať roaming. Čiže potom sú tu iné tarify, ktoré sú vám ponúkané. Tam bude poplatok e, od operátorov, ktorí majú doložku udržateľnosti, vtedy máte fair use, spravodlivé využívanie, ale potom sú tu niektoré tarify, ktoré naozaj e, sú roam like at home, s vnútroštátnym, vnútroštátnou spotrebou a spotrebou na úrovni EU, čiže boli urobené určité veľké kroky, ale ešte treba urobiť tie finálne kroky. Dobre, ďakujem. mám pani Fur. Teda k tomu uh, spektrum užívateľov je ťažké porovnávať jednotlivé krajiny uh, z hľadiska spektra a uh, to využitie uh, sa líši vo Fínsku, pretože vo Fínsku sa využíva vyššia miera mobilných sietí, čiže treba byť obozretný v tom, ako sa to posudzuje. A ja si myslím, že z 5G náklady e, na spektrum plus to ostatné, tak e, to ovplyvňuje využitie spektra, všetkých spektri, spektier, ktoré máme. Prečo treba urobiť takéto invazívne opatrenia. Ja by som povedala, že to nemusíme robiť. Myslím si, že máme trh, e, ktorý e, sa vyvíja a má vysokú úroveň konkurencie a no, hospodárskej súťaže. Takže my sme mali tu príklad, e, pokiaľ ide o prípad v rámci U, kde sa ukázalo, že na trhu je vysoká úroveň konkurencie a zo strany komisie sa to posúdilo tak, že je tam konkurencia. Pokiaľ ide o Roam at Home, tak tým sa poskytla lepšia prevádzka, ale nie väčší obrad a nie väčší zisk pre spoločnosti. To sa vlastne tento výsledok to nemalo. A keď sa pozrieme na cenové e, tie limity a otázka MVNO, virtuálnych operátorov, ja vidím trh MVNO, ktorý, e, kde panuje e, konkurencia keď sa pozriem na správu, tak tam je analýza v dvoch krajinách a potom e, v celej EÚ. A počujem pána Kramera, ktorý je Rakušan, e, počúvam o jeho skúsenostiach, ale e, je to odlišné a MVNO je tiež odlišné podľa toho, pre aký, o aký segment ide, o aký trh ide. A ja som 10 rokov pracovala, že som predávala veľkoobchodne pre e, MVNO a mali sme rôzne druhy oceňovania, pretože Tilier e, tam sa chcel dostať na trh. A teraz je v Európe situácia, kedy máme operátorov, ktorí vlastne e, sú na trhu. Máme teda veľmi konkurencieschopný trh. Potom k tomu, čo povedal Biuk, nemôžeme sa vrátiť späť, pretože tie siete sú tam vybudované, existujú, čiže máme operátorov ako Vodafone a ďalších, ktorí majú siete. Čiže stanoviť e, limit a mať ceny, ktoré sú, ktoré sú pod týmto limitom, to znamená mm, teda e, podriadovať sa regulácii. Čiže ja si nemyslím, že ani v správe Bereku, ani v správe ITRE. Tam nie sú žiadne e, pádne argumenty e, na to, aby sa ten trh ďalej reguloval. E, dodržiavame Roam Like at Home, vnímame to ako úspech a myslím, že je dosť dôležité, aby sme sa zamerali na to, že toto je niečo dobré pre koncových užívateľov, pre spotrebiteľov, takže e, bola to dlhá cesta dostať sa tam, ale teraz e, vidíme novú realitu, prichádza 5G, e, možno tam bude potrebných veľa investícií, čiže keď budeme vyvíjať väčší nátlak na trh, tak budeme riskovať, budeme ohrozovať investície v Európe. Vidíme teraz že je to dvojnásobok e, v Spojených štátoch v porovnaní s Európou. Čiže mali by sme byť obozretní, aké opatrenia príjmeme, pretože je to veľmi zložitý trh a e, keď to budeme regulovať, tak to bude mať dopad na nás všetkých. Bude to mať aj dopad na rýchlosť e, spustenia 5G a bude to mať dopad na kvalitu našich sietí. Ďakujem. Teraz pán Goodfry. I think I just make, make two comments. Um, one is... Dva komentáre. Poprvé otázka, prečo parlament eh, a zákonodarcovia musia eh, urobiť kroky. Všimol som si, že na základe toho spektra, ktorý je zásadný pre mobilné siete, počet eh, operátorov na trhu je obmedzený, 3, 4, možno 5, čiže toto nie sú naozaj e, e, konkurenčné trhy. E, to je všetko ovplyvnené tou trhovou štruktúrou, ktorá je iná. Ešte pred tým zasahovaním akýkoľvek poskytovateľ služieb, aj maloobchodných služieb, vnímal veľké rozdiely medzi poskytovaním minút na vnútroštátnom trhu a potom náklady, e, e, keď to bolo v zámorí, tam bol veľký rozdiel a v takom prípade bolo nevyhnutné, že tento veľký rozdiel sa odrazí na e, maloobchodnej štruktúre cien. Ale keď sa pozrieme na to, ako sú nastavené veľkoobchodné ceny, konkurencia medzi operátormi na trhu, aby sa znižili tieto veľkoobchodné ceny, to by bolo dosť nedokonalé bolo by ich veľmi málo a po druhé e, ich schopnosť e, získať dodatočnú prevádzku ako výsledok nižších cien, to nie je v ich rukách, pretože e, tie voľby, keď ľudia využívajú roaming, to nerobia vedome tie osoby, ktoré majú ten roaming. Čiže je tam veľmi zložitá dynamika ohľadom toho, ako konkurencia funguje. Čiže veľkoobchodné ceny eh, sa nebudú riatiť nákladmi len eh, na základe eh, konkurencie. A to je dôvod, prečo rôzne druhy reguláciou roamingu sa ukázali byť nevyhnutné. Teraz máme odlišnú situáciu, kedy vlastne roaming je, má nízke ceny, čiže otázka je, čo sa stane s tou dynamikou v budúcnosti. No a potom druhý bod, ktorý chcem povedať, že Berek počas budúcich e, dvoch rokov musí zabezpečiť ako harmonizovať implementáciu nového kódexu. Takisto by sme chceli sa zamerať na strategické otázky, vrátane e, možno e, ekonometrické E, výsledky, tak ako to povedali niektorí kolegovia, a budeme to konzultovať s verejnosťou a s parlamentom ohľadom toho, aký program zvoliť e, pre 2020, čiže e, uvítame input poslancov ohľadom toho, aké štúdie by mal Berek urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ďalší kolega. Myslím si, že keď sa pozriete na e, e, spotrebiteľov, na trh spotrebiteľov, tak Telekom je tam e, na najvyššej úrovni, čiže pokiaľ ide o trhy, ktoré dobre fungujú pre spotrebiteľov, to je preto, lebo je to veľmi komplikované, preto je dôležité regulovať tieto trhy kódexom pre Telekom, aby sa chránili spotrebitelia, aby sa zabezpečilo, že dostanú dobré služby za spravodlivé ceny. A je nemožné chápať, čo je v tých e, ponukách Telekomu a čo dostanú spotrebitelia. Čiže tieto pravidlá sú dôležité. Prečo sa trh nereguluje sám? Mám dojem, že celý trh na európskej úrovni to bolo skoro kartel, pretože všetci e, z toho mali prínos, všetci aplikovali roamingové ceny, čiže bolo jasné, že e, sami sa toho nezbavia. To bol dojem, ktorý sme mali my. A myslím si, že je ťažké e, byť e, priaznivejší voči spotrebiteľom. No a bude to mať dopad na zisky. Čiže naďalej si myslíme, že je dôležité, aby Európska únia zakročila do týchto otázok, predovšetkým keď sa to týka základných vecí, e, ktoré vlastne teda ide o to, o čom Európska únia je. Hovoríme o digitálnom jednotnom trhu, o voľnom pohybe osôb. Toto je zásadné z toho pohľadu, e, že čo vlastne chceme vytvárať v Európskej únii. Čiže tieto pravidlá sú rovnaké dôležité, ako boli predtým a v podstate musíme riešiť tieto otázky, um, keď uh, chceme dosiahnuť to, čo sme si nastavili na začiatku. Čiže úplne zrušiť tieto poplatky, aby uh, konkurencia bola aj v prospech spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne. No a na záver požiadame Európsku komisiu, aby E, nám povedala, čo si zobrali z nášho hearingu, aká by mohla byť e, budúcnosť roamingu a mm, e, príprava komisie pre vypršanie nariadenia o roamingu 30. júna 2022. Aktivity v globálnom roamingu, to je v kontakte s komisárkou Malström, dohoda o bilaterálnom obchode, s medzinárodnými telekomunikáciami, pretože oni nám povedali, že roaming eh, by mal byť založený na nákladoch. A takisto nám poskytli rady pre eh, všetkým partnerom vo svete, čiže by bolo zaujímavé, eh, že či pani Vestager ešte ďalej sleduje tento prípad. Včera večer som sa rozprával s generálnym riaditeľom Viola on, sa, on vlastne um, riešil prvý roaming v roku 2007. Rýchlosť je to hlavné v tejto oblasti. Vyvíja sa to takým spôsobom, aký sme vôbec nečakali. Pred týždňom som bol v Číne. Mali sme dlhú diskusiu o umelej inteligencii a e, e, teda vyvíjaní prístrojov a tak ďalej. Čiže predovšetkým v oblasti telekomu toto bude hrať veľmi dôležitú rolu. E, nástroje na budovanie dôvery, myslím si, že e, toto je tiež čosi, čo by sme mali trošku hlbšie analyzovať. Čiže teraz máme tu Anthony Velana e, z DG Connect. Nech sa páči, Anthony, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nuž, ja môžem potvrdiť, že sme rád, že máme túto možnosť um, intervenovať, ale že sme mali príležitosť vypočuť si priame dôkazy, čo je v podstate súčasť uh, zaznamenávania situácie v tomto procese. Čiže ako viete, nariadenie o uh, roamingu predpokladá nielen uh, jasnú revíziu koncom tohto roka, ale aj predbežnú správu koncom tohto roka to by malo byť v polke decembra. My sme v posledných štádiach finalizovania tohto, e, takže e, ma, už si môžeme zobrať dôležité ponaučenia. E, výsada komisie je, že to príjmeme. Môžete očakovať, očakávať určitú mieru konzistentnosti s niektorými odkazmi, ktoré sme si vypočuli, nie len preto, že budujeme na dôkazoch eh, a výsledkoch, ktoré získal Berek. My s nimi eh, veľmi úzko spolupracujeme v tejto oblasti, čiže nie je tajomstvom, že pokiaľ ide o všeobecné eh, všeobecné v aplikovanie Raw Market Home, teda spotrebitelia uvoľnili tu ten dopyt, e, je tu vysoký počet jednotlivých prípadov, e, jeden prípad explózie údajov, teda dát pre jedného operátora, ale všeobecné posolstvo je veľmi jasné a e, má to pozitívny, je to pozitívne pre spotrebiteľov. Bolo by ťažké poprieť toto Otázka pána Toznovska je veľmi dôležitá. Každé nariadenie o roamingu od toho prvého bolo časovo obmedzené z časti preto, lebo tento zásah na trh je považovaný za výnimočný. Chceme dať trhu príležitosť, aby sa eh, skorigoval sám, alebo aby preukázal, že sa vie sám korigovať, aj keď to nebude regulované eh, napriek tým signifikantným faktora, faktorom, ktoré práve povedal pán Gottfried, že sa to neudeje. Keď sa pozrieme na tie e, limity a na e, e, ten vývoj na trhu, keď posúdime že to, ako ten trh vlastne sa správa, tak to je vlastne to, čo už sme robili v minulosti. Ďalší dôležitý element, keď sa pozrieme na veľkou obchodnú stránku, tak ako to spomenuli viacerí rečníci dnes, tak tam ide o to, aby sme mali čo najspolahlivejšie meranie nákladov. A tu veľmi úzko spolupracujeme s Berekom a e, na základe toho aj s operátormi a e, snažíme sa vypracovať čo najsofistikovanejšie e, meranie nákladov v spojitosti s nákladmi na siete, ktoré sa využívajú, čo by mohlo byť kľúčovým aspektom e, v tej e, kompletnej revízii, ktorú budeme prezentovať koncom budúceho roka. Čiže to je práca, ktorú by sme nemali unáhliť a e, mali by sme, nemali by sme robiť e, unáhlené závery z obmedzených súborov údajov alebo postrehov e, veľkoobchodných cien e, v niektorých trhoch, ktoré nie dobre reflektujú využívanie dát populácie ako celku. Jedna z vecí, ktorou sa budeme starostlivo zaoberať aj v predbežnej správe, aj v celistvej revízii nasledujúci rok. E, to je pozícia jednotlivých e, e, aktérov na trhu. Nielen vlastne otázky týkajúce sa MVNO, ale aj operátori trhoví, ktorí majú tendenciu viac E, teda e, vysielať, či viac príjmať, ako tento režim funguje pre nich. Chceme ich e, ubezpečiť, chceme sa ubezpečiť, že sa teda vytvoril režim, ktorý je vyvážený a aké nie. Chceme nájsť spôsob, ako to skorigovať. A z tohto dôvodu Eh, no, sme si veľmi, s veľkým záujmom vypočuli niektoré z tých vecí, ktoré tu dnes zazneli. Predposledná eh, pripomienka z mojej strany to eh, by bola politika férového používania, ktorú tiež spomenuli niektorí z tých, ktorí sa vyjadrili. Z časti pravidlá, tak ako existujú teraz, sú pravdepodobne e, komplexnejšie, než by to niektorí želali, za účelom ochrany spotrebiteľov, aby sme e, vlastne ušetrili rôzne e, možné typy správania spotrebiteľov na trhu. Takže niekedy k tomuto treba pristúpiť a nejaké základné prehodnotenie e, takýchto pravidel by malo zohľadňovať e, e, možné rizika. A potom poznámka k otázke pani Griffinovej k tej poutovania hodnej téme Brexitu. V prípade žiadnej dohody komisia vypracovala eh, oznám eh, týkajúci sa v mnohých oblastí vrátane, telekomu, roamingu, takže môžeme eh, vám postúpiť samozrejme tento dokument v prípade dohode, dohody o stiahnutia, ktorá je teraz momentálne na, stole, na stole minimálne pre určité obdobie. Tu máme zabezpečené prechodné obdobie s normalizovanejšou pozíciou. A taká súkromnejšia poznámka. Ja nie som v tejto roamingovej hre tak dlho ako vy, ale v tejto oblasti som začal pôsobiť na začiatku roka 2010 eh, s návrhom digitálnej agendy pre Európu, kedy eh, sme eh, sa dozvedeli naozaj Eh, o tej šoko, šokujúcej eh, situácii. Dúfali sme, že sa situácia rominových cien eh, zmení do roku 2015. Som veľmi rád, že sa situácia tak radikálne zlepšila medzi časom. Ďakujem pekne, je veľmi dôležité vidieť, že teda Európsky parlament sa naozaj snažil uh, tlačiť na zmenu v tejto agende, takisto aj v spolupráci s e, súdnym dvorom. Je to dlhý e, príbeh, ale úspešný. Takže keď sa niekto pýta, prečo je Európska únia dôležitá pre e, spotrebiteľov, roaming je jeden z prvých argumentov, ktorý padne. Budeme sa snažiť postupne hľadať ešte lepšie riešenia v tejto oblasti. Maria Gabriel e, je plne zainteresovaná do tejto oblasti a takisto aj hearingy komisárov budúci rok budú dosť zaujímavé. Bude zaujímavé, ako nový komisár bude reagovať na otázku, či roaming je dôležitý a či by sa tu niečo malo urobiť. Nili Cruz potrebovala až e, e, e, druhý nábeh na to, aby zodpovedala túto otázku. Ak si správne spomínam, zaujímavé teda bude, kto bude ďalším komisárom, čo môžeme urobiť pre našich občanov a takisto aj v predvolebnom boji. Toto predstavuje naozaj veľmi pozitívny argument. Oficiálne teraz zatváram naše stretnutie. Stretneme sa na budúce 3. decembra od 3. do e, e, pol 7. E, naše zasadnutie 2. decembra je zrušené, takisto ako aj to dnešné popoludňajšie zasadnutie, takže to je taký predčasný vianočný darček. Takže zasadnutie týmto končím.